Dávam teraz slovo spravodajkyni na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Falšované produkty sú nebezpečné pre spotrebiteľov a zároveň sú zásadná hrozba pre ekonomiku, pre výskum a pre vývoj. Preto je nevyhnutné, aby sme tu mali stratégiu pre ochranu a účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva, ktorá by mala byť veľmi citlivo nastavená a zároveň vnímala aj dopady ehm, a špecifické záujmy produktov, ako sú napríklad liečivá a ďalšie produkty, ktoré potrebujú osobitný režim ochrany. Toto je výsledok správy správy z vlastnej iniciatívy, ktorá hovorí o práve duševného vlastníctva v tretich krajinách a presadzovaní práv duševného vlastníctva. Bola schválená výborom pre medzárodný obchod 24. apríla. Táto správa odpoveda na oznámenie komisie z júla 2014, v rámci ktorého sme sa snažili po prvýkrát navrhnúť nové kroky v tejto oblasti a potom, ako nedokázali sme presadiť dohodu akta. Je to mimoriadný režim, ktorý reaguje na obrovské porušovanie autorských a duševných práv a na zároveň reaguje aj na zásadný vývoj v oblasti technologického vývoja, ktoré presadzujú alebo presakujú a rozširujú sa už aj do krajín E, ktoré sme kategorizovali ako rozvojové. Je dôležité zobrať do úvahy najmä tento vývoj a zároveň nájsť adekvátne intervenčné mechanizmy. Systém, ktorý aktuálne momentálne máme a kde 39 európskej hospodárskej aktivity a 26 pracovných miest, čiže 56 miliónov pracovných miest je generovaných firmami, ktoré investujú do duševného vlastníctva a zabezpečujú si ochranu duševného vlastníctva, je kľúčový. A správa, ktorú dnes predstavujeme, a predkladáme na hlasovanie parlamentu. A všetkým oceňuje vývoj, ktorý e, uskutočnila komisia a zároveň berie na vedomie rozvážnym spôsobom odlišné záujmy, ktoré tu môžu byť. Sú to jednak záujmy držiteľov duševného vlastníctva a práv duševného vlastníctva a zároveň aj spotrebiteľov na druhej strane. Vo všeobecnosti neexistuje nejaká norma, ktorá by fungovala dobre, ak nebude adekvátne stimulovaná a zároveň ak nebude adekvátne zapojený e, e, každý jeden z potenciálnych aktérov. V tomto smere je naozaj nevýnutné, aby všetci občania, aj tie najmenšie firmy alebo živnostníci si plne uvedomovali a boli plne zodpovední v tomto smere a zároveň, aby sme dokázali e, eliminovať akúkoľvek e, možnosť pirátstva a poškodzovania a falšovania produktov. Falšované produkty e, nie sú len častokrát luxusné produkty, ale aj produkty bežného, bežnej spotreby ako napríklad liečivá, kozmetické produkty, potravinové produkty, ktoré takýmto spôsobom môžu predstavovať aj riziko pre zdravie spotrebiteľov. Aj toto sa nachádza v správe, ktorou um, sme predložili komisie a ktorá hovorí o nevyhnutnom režime transparentnosti, komunikácia, koordinovaní všetkých aktivít. A keď zajdeme do hlbších detailov, tak základné prvky našej správy zahrňajú nevyhnutnosť diferencovať medzi ehm, fyzickým falšovaním značiek a obalov a ochranou duševného vlastníctva. Zároveň je nevyhnutné ehm, zabezpečiť účinnú metódu kontroly na úrovni colných ehm, inštitúcií, zapojenie všetkých dotknutých orgánov, vytvorenie a zapojenie Európskeho observatória pre ochranu duševného vlastníctva s plnou nezávislosťou od Um, od ekonomiky a od uh, komisie a zároveň aj vytvorenie adekvátnych uh, cenových mechanizmov, ktoré zabezpečujú aj, zabezpečia aj um, sankčný systém pre sfalšované produkty. A je to nevyhnutnosť aj počerknúť to, že geografické označenia pôvodu sú veľmi dôležité, rovnako ako ktorékoľvek iné prvky duševného vlastníctva a zabezpečujú vystupovateľnosť produktu. A je to na účel ochrany spotrebiteľa, je to pre dobro spotrebiteľa a zároveň aj predstavujú istú kompetenciu výborov, vý, výrobcov. Je naozaj nevyhnutné, aby sme v tomto smere tieto práva presadzovali aj v rozvojových krajinách. Táto, toto oznámenie je prvým dôležitým krokom, ale musí nasledovať aj ďalší krok a v tomto smere je naozaj dôležité, aby Európska únia eh, vytvorila adekvátnu internú normatívu, ktorá eh, bude zabezpečovať účinnú, ale aj efektívnejšiu eh, normu pre presadzovanie práva a bude organizovať jednak bilaterálne, ale aj multilaterálne diskusie s tretími krajinami. A ďakujem pekne, otváram teraz priestor eye. Pán Frunzulík, Ďakujem. Ďakujem. Tie vážne zmeny, ktoré sa v oblasti IPR odohrali za posledné desaťročie, myslím si, že ochrana a vymáhanie e, práv duševného vlastníctva je veľmi dôležitou témou, ktorú treba riešiť, aby sme bojovali proti hrozbám, ktoré porušovania znamenajú pre kreatívny európsky priemysel a pracovné miesta. Vítam prístup komisie, eh, kde sa v akte eh, zmiešavajú eh, témy, bol prekonaný. Vítam návrh komisie revidovať stratégiu pre vymáhanie práv duševného vlastníctva v tretich krajinách. Prístup zdieľajú rôzni zainteresovaní kde, by sa, kde sa zdôrazňuje, že by sa mali e, zohľadňovať interný rozvoj e, pravidel duševného vlastníctva v EÚ. Takisto pokiaľ ide o generické lieky, generika e, a ochranu farmaceutického výskumu. Ďakujeme, pán Marias. Ďakujem. Európskej únie by sme nemali znižovať pracovné miesta, ale mali by sme zvyžovať inovácie a vedomostnú ekonomiku. Očividne práva duševného vlastníctva chránia 39 ekonomickej aktivity v EÚ. 4,8 e, biliónov eur ročne 26 e, pracovnej síly, 60 e, miliónov ľudí. Potrebujeme rámec na právnu ochranu duševného vlastníctva nielen v EÚ, ale tiež i v tretich krajinách. Súčasne musíme chrániť držiteľov týchto e, práv a vyhnúť sa vytváraniu monopolov, ktoré by mohli umožniť špekulácie. Očividne vidíme, že tu boli problémy v oblasti liečiv na úkor tretich krajín. Musíme zabezpečiť, aby tieto liečiva boli k dispozícii spotrebiteľom v našich krajinách i v krajinách tretích. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Nepochybne globalizácia priniesla množstvo dobrých eh, aspektov našej planéte. Nie je to dôvodu si myslieť, prečo by sme nemali podporovať globálny obchod na úrovni VTO v prospech e, svetového obchodu. Musíme však rozumieť tomu, že globalizácia vytvorila i mnoho problémov, e, množstvo falšovaných e, produktov napríklad. Všetky tie veci, ktoré sa dajú kúpiť prostredníctvom elektronického obchodu. U tretích krajín musíme im pomôcť pomoc tým krajinám, ktoré si chcú chrániť práva duševného vlastníctva. Týmto spôsobom chránime i nás samotných, pretože falšované tovary nie sú spojené len s peknými kabelkami alebo inými tovarmi, je to spojené i s našim zdravým častom. Lieky. Ďakujeme, pán Arno. Vypočuli sme túto správu a teraz parlament musí o tom diskutovať počas 5 minút a komisia to zhrnie. Takže e, myslím si, že to sa mi neúčinkom. Prečítal som túto 14-stránkovú správu a sú tam dva slova, ktoré nenájdem. Malé podniky. Veľký problém v otázke práv vlastníctva spočíva v tom, že veľké podniky dokážu predkladať e, e, stovky patentov e, na čokoľvek a malé podnik E, e, je na tom zle, ako vyrobí niečo, čo sa podoba na patentovaný e, výrobok. Myslím si, že v digitálnej dobe musíme, nesmieme na to zabúdať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kaputa. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Práva duševného vlastníctva sú e, základným aspektom a súvisia s vývojom e, ústavného práva. Je nevyhnutné, aby sme ich dali na roveň ostatným právam, lebo sú úzko prepojené e, s rozvojom európskeho občianstva a európskeho právneho systému. Je dôležité chrániť systém tvorby, systém pretavenia myšlienky do diela, ktorý je veľmi dôležitý a musíme si uvedomiť, že to je jeden z základných výdobytkov západného sveta. A najmä dnes, keď vedecká, umelecká, literárna produkcia e, sa dokáže šíriť takýmto spôsobom, nemali by sme e, e, brániť tomu, aby bola aj pretavovaná do priameho ekonomického prínosu. A v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme e, do tohoto procesu dali e, do stredobodu človeka. Je naozaj nevyhnutné e, sústrediť systém na medicínske potravinové produkty a zabezpečiť adekvátnu flexibilitu celého systému. To nie je len problém Made in Europe, ale o predsadzovanie celkového systému, celkovej systému ochrany značiek a duševného práva. Je to systém, ktorý musí mať adekvátny systém ochrany a musí zahrňať aj účinným spôsobom komunikáciu s tretimi krajinami. Pán Džambasky, nech sa páči. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Duševné vlastníctvo má osobitný význam v podstatnom období. Týka sa to mechanizmите tu najmä o oblasti, kde možno hovoriť o bariérach pri implementačných pravidlách. členskej krajiny tu bojujú s veľkými výzvami. Osobitne potom krajiny, ktoré sú obeťami e, nelegálneho obchodu, pretože e, nemajú mechanizmy na boj, e, príslušný boj proti nezrovnalostiam. Treba mať na pamäti, že je tu dôležitý masívny právny rámec, aby sme chránili e, mechanizmy v každej krajine. Sme tými krajinami, ktoré sú najviac zasiahnuté. Prístup na veľké trhy e, znamená príliv falšovaných tovarov. Treba posilniť o- ochranné mechanizmy na naše kroky zamerať na dobré praktiky. Ďakujem. Pekne, pekne pani Begin. Chrániť duševné vlastníctvo samozrejme je veľmi dôležité, ale myslím si, že je okrem iného aj dôležité, aby sme presne vedeli, aké, o akom duševnom právne, o akom duševnom vlastníctve hovoríme. Ehm, z, náš, z našej strany je táto správa podporiteľná, ale je tam niekoľko znepokojivých prvkov. E, v prvom rade myšlienka, že by sme mali tretím krajinám vnúcovať naše štandardy presadzovania duševného vlastníctva môže byť správna, aj čiastočne aj je, ale zároveň mali by sme chceme eh, dať priestor preto, aby európske firmy eh, lokalizovali, kde tieto eh, krajiny alebo kde dochádza k porušovaniu výrobkov a zároveň mali by mať európske možno, firmy aj možnosť plnohodnotne delokalizovať svoju výrobu aj mimo, aby dokázali konkurovať v rámci hospodárskeho prostredia. Okrem toho je dôležité, aby sme bojovali proti pirátstvu, ale nesmieme akceptovať nový, nové prípady nejakého budovania veľkých úradov alebo inštitúcií a ďalších vyšetrovacích úradov. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali aj silnú pozíciu v oblasti ochrany lekárskych výrobkov a medicínskych výrobkov. Duševné vlastníctvo nie je len, nesmie byť len pre veľké nadnárodné firmy, ktoré majú svoje záujmy. A v tomto prípade sa zdá, že sme opäť premerali možnosť, ako sprístupniť um, duševné vlastníctvo v oblasti um, ochrany zdravia všetkým. Pani Jourova, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, eh, vážne členovia, ďakujem pani spravodajkyni a výboru e, INKY za, IMKE za skvelú prácu. V správe e, sa zdôrazňuje obrovský význam e, ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva pre všetkých zainteresovaných. Taktiež sa zdôrazňuje potreba toho, aby komisie nielen pokračovala v doterajšom úsilí, ale išla ďalej. Komisie súhlasí s týmto názorom, víta slova uznania e, voči stratégie ochrany a presadzovania práv e, duševného vlastníctva v tretich štátoch. E, Komisia sa snaží hľadať rovnováha medzi rôznymi záujmami. Je naozaj pravda, že rozpráva o tom, aby sa dosiahla rovnováha medzi záujmami majiteľov práv a používateľov je veľmi zložitá a sú tu hospodársky záujmy. Všade je veľmi dôležité, aby porušenia e, e, aby prípady e, porušovania a pravdušovného vlastníctva uberali na možnostiach vytvárať pracovné miesta. Komisia víta všetky možnosti riešiť tento problém. V správe sa vyjadrujú viaceré stanoviska, s ktorými komisia plne súhlasí. Napríklad e, pokiaľ ide o potrebu e, väčšej informovanosti všetkých zainteresovaných a ich účastí v diskusiách, zvýšenia informovanosti e, spotrebiteľov, pokiaľ ide o porušenie týchto práv a posilnenie koherencie medzi ochranou, presadzovaním pravdošovného vlastníctva a ostatnými smermi politiky. Je dôležité znovu zopakovať, že vzťah medzi právami duševného vlastníctva a univerzálnym prístupom k dostupným liekom je zložitý problém a častokrát v diskusiách o ňom strácame podstatu. Treba naďalej zabezpečovať náležitú pozornosť e, kapitolám e, o ochrane duševného vlastníctva v e, dohodách o voľnom obchode. Súhlasíme s tým, že lepšia politika v oblasti duševného vlastníctva by mohla byť nápomocná pri posilnení noriem ochrany a presadzovanie práv duševného vlastníctva po celom svete. Treba e, uvažovať o ďalšej pomoci tým rozvojovým krajinám, ktoré sa snažia vylepšiť systém ochrany práv duševného vlastníctva. E, komisia veľmi pozorne e, zoberie na vedomie odporúčanie tejto správy počas realizácie stratégie na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretich štátoch. Tešíme sa na pokračujúcu sa spoluprácu s parlamentom a so všetkými zainteresovanými subjektmi. V tejto veci chcem vás ubezpečiť, že odovzdám všetky vaše pripomienky, ktoré tu dnes odzneli kolegyni Cecílii Manström, teda komisárky, ktorá má na starosti túto problematiku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pekne, ctení poslanci. Aj my ďakujeme vám, pani komisárka. Takže táto rozpráva sa